Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Vítajte na dnešnej schôdzi. Som rada, že vás tu vidím v takom veľkom počte a poprosím vás čo najskôr sa usadte, aby sme mohli začať. Máme veľmi nabitý program, máme veľa práce. Takže začníme. Pozrieme sa na bod číslo 2, schválenie programu, ak nie sú námietky nič zatiaľ nebolo, tak to schválime. Zápisnica zo schôdze 3. septembra, 24. septembra, 8. a 9. októbra. Videli ste zápisnice, dostali ste ich a môžeme ich teda považovať za schválené. Áno, je to tak, ďakujem. Mám niekoľko oznámení. Niektoré dôležité informácie Birby Körke. Poprosím sa, všimli, vás všimnite si, ako vyslovujem to meno. Tak na prvom stretnutí v roku 2014, 15, vo februári 2015, keď prišla, to bola prvá vec, čo mi Virby povedala. Vy vlastne ste prvá, ktorá vyslovuje moje priezvisko správne, takže na tomto stretnutí, toto je vlastne posledné vaše stretnutie, posledné na tejto schôdzi, tak musím to vysloviť dobre. Zmiešané pocity mám, keď vám musím oznámiť, že od nás odchádza. Naozaj veľmi zmiešané pocity. Som rada, že Virby napreduje a nastúpi na miesto výkonnej riaditeľky v riaditeľstve eh, pre publishing a distribúciu. Budeme sa s ňou stretávať, ale nie tak často. budeme mať na starosti intranet, filmový tím, ktorý nás eh, niekedy až obťažuje a vnútornú komunikáciu, tlač a tak ďalej. Dôležité veci pre túto inštitúciu Virky. Uh, bola e, vedúcou oddelenia sekretariatu PETI od februára 2015, teda už dlho. A koncom tohto mesiaca odchádza a preberie svoju novú pozíciu. Život pokračuje pre nás všetkých. Nikdy by sme nemali zostávať príliš dlho na jednom mieste. Virky je v parlamente už veľmi dlho na rôznych pozíciách, teraz vlastne sa len posúva a je to podľa mňa veľmi elegantná, veľmi vhodná pozícia pre ňu, takže chcem vám poďakovať za všetko, čo ste doteraz urobili To sú skoro standing ovation v takéto politickej inštitúcii, takže vidíte, kolegovia si veľmi cenia vašu prácu, tak ako aj ja. Mám naozaj zmiešané pocity, želám vám všetko dobré do budúcnosti. Som presvedčená, že vaše úspechy budú pokračovať a osobne je to pre mňa veľmi ťažké, lebo my obe vieme, že sme tu takí nordický pols oproti stredomorským kolegom, čiže snažíme sa veci organizovať, kde ten latinoduch potom niekedy nerešpektuje e, všetko, takže boli e, sme fantastický tým, vďaka vám a veľmi si cením všetko, čo ste ma naučili. Chcem vám poďakovať za e, všetku tú zábavu, humor a skutočné priateľstvo, ktoré pretrvá, aj keď sa e, veci zmenia, my vždy zostaneme priateľkami. Ďakujem pekne. Takže Ďalšie veľmi dôležité oznámenie z mojej strany, veľmi pozitívne a síce, že okamžite 1. decembra budeme mať uh, novú výkonnú rieteľku uh, je, uh, e, oddelenia. Je to jeden z najschopnejších úradníkov. Ja mám to privilegium poznať z rôznych pozícií v právnych otázkach CCC a tak ďalej. Je to Leticia Zuleta Dereales Ansaldo. Mohli by ste sa prosím postaviť. Letícia má úžasný životopis v súkromnom sektore, v Európskom súdnom dvore a potom v Európskom parlamente. 10 rokov je tu už pracovala ako e, právna lingvista, administratorka v Júri. Tam sme sa vlastne lepšie spoznali v právnych službách. A úplne e, posledná funkcia bola vedúca sekretariátu poverená špeciálnym výborom pre terorizmus, takže tá sme sa stretli veľmi často a želám vám, teda vítajte, srdečne vás vítam budete mať španielské kolegyne, ale aj tento nordický pól tu bude veľmi blízko. Srdečne vás vítam. Som rada, že ste tu, aby ste pracovali s našim sekretariátom a už čo skoro sa spoznáte s kolegami a priateľmi. Ďalšie oznámenie, takže si otvorte vaše e, kalendáre. 3. decembra 6.30 večer budeme oslovať koniec tohto roka. Rozlúčime sa z Virty, privítame Letíciu a približujú sa Vianoce. Takže e, budeme s jedným salónom na e, prízemí 6.30. E, prineste si so sebou srdečnosť, dobrú náladu, to je všetko a v neposlednom rade ešte, ešte o ďalšie oznámenie 27 máme medziparlamentný výbor, teda stretneme sa s národnými parlamentmi sporu s výborom pre právne otázky a v spolupráci so sieťou ombudsmanov. Príďte, je to dôležitá udalosť, všetci ste e, sa o to zasadzovali a ak vás môžem teda navnadiť, bude tam aj obed podávaný, takže mm, je tam bezplatný obed. Názov stretnutia je presadzovanie e, právomoci parlamentu a práv občanov v implementácii práv EÚ. Dúfajme, že vás príde čo najviac. Budeme mať e, veľa kolegov z národných parlamentov. A prosím, spojte sa s národnými parlamentmi, <clears throat> s poslancami, ktorí tam možno budú. Toto boli moje oznámenia a teraz rôzne. Nič e, sme nedostali, žiadne oznámenia, takže Mám informácie, že e, starosta Livorna je tu s nami dnes, sedí tu s nami a mm, mm, počas dňa s nami zostáva, takže vítajte vo výbore Pety. Dúfajme, že ste si všetci priniesli kartičky, keďže ideme rovno teraz hlasovať. Bod 6. Správa o rokovaniach výboru pre petície v roku 2017. Návrh správy ja som predložila ja a prejdeme rovno k hlasovaniu. E, pozmeníme si návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa, prijatý 2 za, proti, musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Úvodné ustanovenie B za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Návrh 8 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 10 za, proti, zdržal sa. Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. O jedného navyše máme. Máme tu kolegu z EPP navyše poriadku, to sme vyriešili, takže pozrieme sa na to teraz. Bolo to schválené. 11. Navrh. 11. Za. 11. Za. Proti. Zdržalo sa schválený. 12. Za. Proti. Zdržalo sa. Musíme to skontrolovať. Končím hlasovanie. Schválené. Áno, veľkou väčšinou. 13 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 14, skontrolujeme. 13. Končím hlasovanie. Bolo, prešlo to o jeden hlas. 14 za, proti, zdržal sa. Áno, veľa sa zdržal, vás zdržalo. Musíme to skontrolovať. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15 za, proti zdržal sa, zamietnuté, 16 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 17 za, proti, zdržal sa, musíme to zasa skontrolovať, nezdvíhate ruky. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Prosím, zdvíhajte ruky zreteľne. 18 za, proti, zdržal sa, schválené. 19 za, proti, zdržal sa, schválené. 20 za, proti, zdržal sa, schválené. 21 za, proti, zdržal sa, schválené. 22 za, proti, zdržal sa, schválené. 23, prvá časť, za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Nie, skontrolujeme. Takže kontrolujeme druhú časť. Teraz končím hlasovanie. Bolo to schválené, prešlo to o dva hlasy, čiže nie je to celkom jednoznačné. 25 24 za, proti, zdržalo sa schválené. 25 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržalo sa. Čo chcete kontrolovať? 25, dobre, kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, bolo to zamietnuté. 26 za, proti, zdržalo sa, schválené. 27 za, Odpadáva 28 za. Proti. Zdržalo sa zamietnuté 29 za. Proti. Zdržalo sa schválené 30 za. Proti. Zdržalo sa schválené 31 za proti, zdržal sa, schválené, 32 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 33 za, proti, zdržal sa, schválené, 34 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Skontrolujeme 34. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené 35 za. Proti zdržal sa schválené 36 za. Proti zdržal sa. Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 37 za, proti, zdržalo sa, schválené. 38 za, proti, zdržal sa, musíme to skontrolovať. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 39 za, proti, Zdržal sa. SAD by malo naznačiť, ako hlasuje, inak to budeme kontrolovať. Ani jeden z vás nezdvihol ruku z SAD. Takže kontrola 39. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté jedným hlasom. Takže vidíte, aké je to dôležité. 40 za, proti, zdržal sa schválené, 41 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržal sa schválené, 43 za, proti, zdržal sa schválené, 44 za, proti, zdržal sa schválené, 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, a musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Hm, musíte to indikovať lepšie rukou. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 bol stiahnutý, 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti. Toto si skontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 54. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 55 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 57 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 56 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 58 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 59 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 71, za, proti, zdržali sa, schválené. 72, ten odpadáva, 73, kto je za, 74 odpadáva tiež. Prejdeme teda na... Nie, stále sme zase na 74, kto je za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 74, kontrola elektronická. And it has been approved. 85. Schválené. 85 odpadáva. Druhá časť 85, kto je za?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 Môžeme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to. Kontrolujeme pozmeňovací návrh 95 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 97 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 98 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 200. Návrh 100. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Skontrolujeme. Kontrolujeme pozmeňovací návrh 100. Otváram hlasovanie. Nie všetci hlasovali, ale môžeme to už uzavrieť a návrh bol zamietnutý. 99 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz máme návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 103, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 104, kto je za, to odpadáva, musíme prejsť na 105, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 106, hlasujeme po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za,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 Uzatváram hlasovanie a bolo to schválené. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme na druhé hlasovanie, ktorým je správa o výročnej správe o činnosti Európskej ombudsmanky. Eleonora je našou spravodajkyňou. Pozmeňovací návrh 39, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. 56 odpadáva 57 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Hlasujeme o 57. Open the vote for a check on 57. Hlasujeme o návrhu 57. Uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 59 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Skontrolujeme kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A schválené. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 66 za. Skontrolujem hlasovanie o 65-ke. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Kontrola kvôli Petrovi je vždy dobrý nápad. Uzatváram hlasom. A bolo to zamietnuté. Ospravedlňujeme sa, Peter. 66 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 67 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, e, v troch častiach, kto je za prvú časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 60 69 odpadáva. Kompromisný návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 76, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 80, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromisný návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromisný návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz prejdeme na 91 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, musíme si to skontrolovať, hlasuje. Nie preto, že by som vás nevidela, ale preto, že nedvíhate ruky. Uzatváram hlasovanie a bolo to schválené. Kompromisný návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný dva, kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 102 za, proti, zdržali sa schválené. 103 a 104 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. 105, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 106, hlasujeme po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 110 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme na 111, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 112 za, proti, e, skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. 113, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 114 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 115 za? Proti? Zdržali sa? Musíme to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A bolo to schválené. 116 za, proti, zdržali sa, schválené. 117, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, schválené. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, schválené. 121 za, proti, zdržali sa, schválené. 122 za, proti, zdržal sa, schválené. 123 za, proti, schválené. Teraz pozrieme sa 124, 125, 137 hlasujeme spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz prejdeme na návrh 126 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, schválené. 127 za, proti, zdržali sa, schválené. 128 za, proti, zdržali sa, schválené. 120 9 odpadáva, preto prejdeme na 130 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 130. Dobre, skontrolujeme hlasovanie o druhej časti návrhu 130. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu. 131 za, proti, zdržali sa. Musíme si to vyjasniť, skontrolujeme to elektronicky, hlasujte. Uzatvárame hlasovanie, bolo to zamietnuté. 132 e, za, proti, zdržali sa schválené 133, za, proti, zdržali sa schválené 134, za, proti, proti, zdržali sa, schválené. 135 za, proti, zdržali sa, schválené. 130. Skontrolujeme hlasovanie o návrhu 135. Uzatváram hlasovanie a bolo to zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, schválené.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 proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 je to lingvistické pripomienka, to teda na tom nebudeme hlasovať, ale prejdeme na 11 a 12, ktoré sú identické, ktorí sú za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, buď skontrolujeme to, Budeme hlasovať o návrhu 20. Zamietnuté rovnaký počet hlasov za aj proti. 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 22 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Skontrolujeme to elektronicky. Otvárame hlasovanie druhej časti návrhu 22. Uzatváram hlasovanie. Bolo to opätovne zamietnuté jedným hlasom, 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22, 24 za, proti, zdržali sa, schválené 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa schválené. 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Schválené. 37 v troch častiach Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa schválené. Prvá časť kto za, proti, zdržali sa schválené. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom e, návrhu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A bolo to schválené veľmi dobre. Gratulujeme. Gratulujeme. Let's move to the next vote. Prejdime na ďalšie hlasovanie. OK. Um... Dobre. is 15. They were, they were in compromise 15, withdrawn 75. Okay. If you can, I don't know, announce it or no? No, no, we do it we when we're... Anyway, we with withdraw. Okay. Okay, fine. Uh, let's go to... Takže poďme k správe o návrhu na zmenu rozhodnutia parlamentu o Euratome a o úprave všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana a sme sústredení. Mohli by sme sa prosím sústrediť trošku. Pozmeňovací 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 31 za, proti, zdržali sa, preveríme. Koniec hlasovania, schválené. 2 za, proti, zdržali sa, schválené 3 za, proti, zdržali sa, schválené 42 za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa, schválené 5 a 34 sú identické. Hlasujeme spoločne za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, proti, zdržali sa, preveríme. 36. Vote is closed. And it is. Končím hlasovanie, takže zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené 39 za, proti, zdržali sa, schválené 41 za, proti, 39 padá, dobre, 41 za, proti, zdržali sa, schválené 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 padá a ideme na jedenáctku. Tam je ústny pozmeňovací za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti zdržali sa schválené 48 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti zdržali sa schválené 49 padá, kompromis 6 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, preveríme. Preveríme si, otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 15. 1, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Všetci za. No, Takže musíte lepšie dvíhať ruky. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, pro, a padá. 19 ostáva, Takže za, proti, zdržali sa, schválené. 63 Mm, ten odpadáva. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa schválené. Kompromis 11 za. Proti zdržali sa schválené. 12 za. Proti zdržali sa prijaté. 13 za. Proti zdržali sa prijaté. 14 za. Proti zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si 15, otváram hlasovanie, 1 5, kompromis 1 5 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a bolo to prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 28. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté 29 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie k 29. 29. Áno, jasne prijaté, ale ak ľudia nedvíhajú ruky, mm, tak ťažko. 30 e, za, proti, zdržali sa, prijaté Teraz celý návrh stanoviska elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. A teraz poďme na ďalšie hlasovanie. To je stanovisko výboru k vykonávaniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ. Pozbiac 1 za, proti, zdržali sa prijaté 20 za, a ten padá, takže 4 Dobre. Preveríme jednotku. OK. Od, preveríme. Vote is closed. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 20 padá, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, a už ste unavení, takže otvoríme, preveríme. 5 otváram na preverenie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Takže počujte, je to dobré cvičenie, jednoducho dvíhať ruky, získate z toho viac energie, takže prosím pokračujte, dvíhajte ruky. Pozmeňovací návrh 7. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, zdržali sa, schválené 9 za, proti, zdržali sa, schválené 10 za, proti, zdržali sa, schválené 12 za, proti. Preveríme. Otváram hlasovanie, preveríme si pozmeňovací návrh 12. Schválené. 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 14 za. Proti. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, ústny pozmeňovací návrh e, za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 16 e, za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Preveríme 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 13 bola schválená. A môžem vám povedať, že sú tu aj takí členovia, ktorí nehlasujú. To je na vašom svedomí, povedzme. Kompromis 2 za,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 Slyšali sa prijaté 29, pre, 28 e, preveríme. Otváram hlasovanie. No pozrite, zase takisto, ale je to zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté 30 za, proti. Musíme si aj toto preveriť. Otváram hlasovanie na 30. Koniec hlasovania. Prijaté. 33, ešte pár krát vyhnite ruku. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za. Ale ten padá, ten padá, dobre. Takže ideme na kompromis 3 za. Proti zdržali sa schválené 45 za. Aj ten padá, OK. A ja už som nejaká unavená. Takže kompromis 1, kompromis 1 za. Proti zdržali sa schválené 30 Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 2. Za, proti, zdržali sa schválené. Takže teraz ideme na 57 za, proti, zdržali sa prijaté 40 a kompromis 4. Ah, naozaj malé písmenka sú tu. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté 46 je oddelené v dvoch časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa schválené 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté 58. Za. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 59. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 60 v dvoch častiach. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. A budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijali sme to. Blahoželáme. Teraz prechádzame k um, správam z misií. Uh, máme tu Famagustu z uh, maja 2018. Všetky pozmeňovacie návrhy boli stiahnuté a je to veľmi jednoduché hlasovanie, takže otvárame elektronicky, aby sme mali veľmi jasné vyhlásenie. Otváram hlasovanie. Takže ešte počkáme, kým odhlasujú všetci. Koniec hlasovania. A bolo to jednohlasne schválené. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo veľmi jasné vyhlásenie pre e, primátora Famagusti a celú jeho e, delegáciu, čiže jednohlasné hlasovanie. Dobre, Poďme teda na ďalšie hlasovanie. To je otázka na ústne zodpovedanie Rade a komisii v mene výborov PETI a ENVY v prípadoch porušenia súvislosti s ústavou Natura 2000 na základe doručených petícií. Budeme hlasovať elektronicky a otváram hlasovanie. Takže otváram hlasovanie, končím hlasovanie a bolo to schválené. Pani Krupa, ešte, ešte jednu máme, ešte nevyťahujte svoju kartičku. Je to to isté, len je to obrátené na radu. Ústna otázka teda pre radu. Otváram hlasovanie v tejto istej veci. Končím hlasovanie. A tiež to bolo prijaté. Ďakujem pekne. A teraz... Pre tých z vás, ktorí chcú odísť, poprosím vás, aby tak urobili potichu. Nechám vám dve minútky, aby ste sa mohli v kľude vzdialiť. So, colleagues, please take... Takže kolegovia, poprosím vás, posaďte sa. Pôjdeme ďalej v dnešnom programe. Mnohí odišli po hlasovaní. Ale niektorí z vás zostanete, to je veľmi dôležité, pretože máme tu petičníkov. Takže najskôr chcem e, urobiť oznámenie, že e, zástupca kyňa komisie Anna Vlaslo odchádza z komisie po mnohých rokoch svojej práce v komisii. Toto je posledné stretnutie pre vás vo výbore PETY predtým, ako odchádzate do dôchodku a to je druhá sloboda v živote, takže chceme vám poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, želáme vám všetko dobré do budúcnosti. Ďakujeme. Ďakujeme pekne a teraz eh, ideme na bod číslo 12 dnešného programu, to je petícia 0356 Ivan Janev. Ide o problémy, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím v Bulharsku. Petičník Ivan Janev je tu s nami dnes. Je tu aj vaša dcéra. Vítame vás v našom výbore. Máte slovo na maximálne 5 minút. Pani predsednička, ďakujem pekne za túto príležitosť. Poskytnúť vám informácie o tejto petície ide o veľmi ťažkú situáciu ľudí s postihnutým s tým v Bulharsku. Na jednej strane som veľmi rád, že som tu v Európskom parlamente, čo je vlastne časť našej európskej rodiny a musím ale na druhej strane povedať, že som smutný, pretože toto nie je príjemná príležitosť. Situácia ľudí s postihnutím nie je dobrá, to všetci vieme a v posledných rokoch nedosiahol, sa nedosiahol žiadny pokrok. Okrem toho došlo k zhoršeniu kvality života ľudí s postihnutím. Pokrok každej spoločnosti je vidno v pokroku tých najzraniteľnejších a to sú práve postihnutí ľudia. V roku 2012 dohovor o práv ľudí s postihnutím bol ratifikovaný aj bulharským parlamentom a to bolo všetko. Neimplementoval sa. Sú aj mnohé ďalšie časti legislatívy, ktoré sú v teórii vynikajúce, ale tiež sa neimplementujú. Stratégia Európskej únie ohľadom ľudí s postihnutím z roku 2010, ktorá sa mala implementovať do roku 2020, sa tiež neimplementuje. Dokonca tu nie je ani úmysel pracovať na tejto implementácie. Zamestnanosť postihnutých ľudí je založená na dotovaných pracovných miestach princíp kvót sa pred 12 rokmi zrušil. Ja som využíval tento princíp kvót, ale teraz ľudia s postihnutím, ktorí nemajú kvóty, nemajú šancu zamestnať sa. Keď idete na pracovný pohovor, e, nie je tu rovnosť príležitosti, pretože zamestnávateľ vidí vaše postihnutie, je to viditeľné a nájde spôsob, ako vás nezamestnať. Ďalší problém je prístup pod minimálnou úrovňou. Hovorím o doprave, architektúre, prístupe k službám. Toto všetko sa síce veľmi dobre reguluje v sekundárnej legislatíve, ale nikto to neimplementuje. Pokiaľ ide o sociálnu ochranu, to je skutočne príšerné, čo tam vidíme. Od roku 2005 máme právo na dodatočné prídavky pre ľudí s postihnutím, ale tzv. integračný prídavok mesačne predstavuje 5 alebo 6 eur. Napríklad máme taký prídavok na dopravu, je to 5 eur mesačne. Hlavný prídavok pre postihnutým, ktorý sa plánuje implementovať, je e, od 75 do 180 eur volá sa to dôchodok alebo penzia, tak sa to volalo aj za socializmu. Niektorí hovoria, že sa to tak nevolá v rozvinutých krajinách. Ja si myslím, že by sa to tak nemalo volať. Mala by to byť nejaký prídavok alebo dávka, nejak tak by sa to malo nazývať. Cieľom tejto sumy je je nejak kompenzovať postihnutie, teraz zdravotná starostlivosť. Štátny rozpočet poskytuje prostriedok na zdravotnú starostlivosť vo veľkých objemoch, ale veľmi často kvôli nízkej kvalite služieb máme veľa ľudí s postihnutím a ja dúfam, že ma podporíte. Bulharsko je súčasť európskej rodiny a spolupráca e, s ľuďmi s postihnutím v mojej krajine by znamenala, že z nich urobíme rovnoprávnych občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Immaculada Plasencia Porero, zastupkynia komisie, pán Anders Schluter. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. za prezentáciu tejto situácie v Bulharsku. Myslím si, že opis tých ťažkostí pre ľudí s postihnutím v Bulharsku bol veľmi presný a podrobný. Musím povedať, že komisia má podobné informácie ako vy. My sa snažíme um, vytvoriť dialog s členskými krajinami na zlepšenie situácie tým, že uh, vlastne zbierame príklady dobrých postupov, kontrolujeme, monitorujeme situáciu, uvedem niekoľko príkladov iniciatív, ktoré sme už zahájili, ale dovolte mi povedať, že koordin kompetencie v sociálnej starostlivosti oblasti postihnutia sú v právomoci členských krajín. Otázka, táto otázka sa týka analýza postihnutia oprávnenosti na prídavky, úroveň týchto dávok. A v tejto oblasti môžeme podporiť konkrétne kroky. V tomto kontexte mi dovolte povedať, že berieme veľmi vážne tieto dáta, pokiaľ ide o mm, medzery e, medzi ľuďmi s a bez postihnutí, a toto je predmetom agregovaných dát, o rovnosti príjmov, zamestnanosti, vzdelávania, prídavkov. A my sa snažíme okrem formálnej práci v rámci semestra, kde sú odporúčania na zlepšenie situácie Snažíme sa o výmenu dobrých postupov. Nedávno ste zmerenili správu o sociálnej ochrane ľudí s postihnutím v celej EÚ. Diskutujeme s členskými krajinami, zástupcami bulharskej administratívy, ktorá je zodpovedná za postihnutia. A zverejníme správu o spôsobe, akým členské krajiny sa starajú o um, analýzu Eh, situácie ľudí s postihnutím. Dúfame, že toto naozaj pomôže. Tiež implementácia odporúčaní, eh, ktoré Bulharsko dostalo z výboru pre práva ľudí s postihnutím eh, OSN, to ide tým istým smerom. Pokiaľ ide o ostatné prvky, ktoré sa týkajú zamestnanosti ľudí s postihnutím, my venujeme veľkú pozornosť a prikladáme veľký dôraz na túto situáciu a dovolte mi povedať, že veľmi vážne berieme otázku ochranu pred diskrimináciou. Smernica 2078 o ochrane e, pred diskrimináciou existuje na ochranu takýchto prípadov ľudí s postihnutím, ktoré, s ktorými sa nezaobchádza rovnako ako s ostatnými ľuďmi a tými, ktorí žiadajú o zamestnanie. Veľmi pozorne sledujeme, čo sa deje v týchto oblastiach. Mm, sekundárna legislatíva e, a tá, táto situácia je veľmi vážna, týka sa to rôznych oblastí, Petičník spomína napríklad dopravu a prístupnosť. E, kdekoľvek máme kompetencii v týchto oblastiach, tak berieme ich veľmi vážne. Máme pravidelné správy o implementácii, venujeme pozornosť tomu, čo sa deje v, kraj- v členských krajinách. Podporujeme iniciatívy v týchto oblastiach na zlepšenie situácie. Máme tiež politické iniciatívy v Európskom pilieri o ľudských právach, ktorý sa sústreďuje na situáciu a princíp 17 osoby s postihnutím vo vzťahu k sociálnej ochrane zamestnanosti a to je nevinutná podpora preto, aby sme dosiahli kvalitu života, ktorú si títo ľudia zaslúžia. A na záver by som chcela hovoriť o správe, ktorá sa zverejní v decembri. Ide o kvalitu života, vrátanie otázok ľudí s postihnutím e, spolupráci s našou agentúrou Eurofund. Poskytujeme informácie ohľadom toho, aká je situácia ľudí s postihnutím. Je to veľmi dobrý vstup pre podporu našej politiky a jej rozvoja. Toto je všetko, čo som chcela povedať. Radi by sme boli schopní urobiť viac, ale skutočne sa angažujeme veľmi silne v rámci našich kompetencií, aby sme pokryli čo najväčší počet e, takýchto situácií ľudí s postihnutým v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne veľmi komplexná odpoveď. Dovolte mi tiež povedať ešte pred tým, ako povieme niečo iné, že sme dostali list od bulharského stáleho zastúpenia tu v Bruseli list, ktorým sa reaguje na našu otázku. Máme to v angličtine a je to k dispozícii pre vás. Vš- mohli by sme to dať k dispozícii všetkým. Už to bolo zaslané vám všetkým, takže to máte vo vašich schránkach, alebo vám to asistenti vytlačili. Otváram teraz diskusiu. Mám Malinov ako prvý chce reagovať. Ďakujem, pani predsednička. Je zbytočné dodávať nejaké ďalšie detaily eh, k tomuto podrobnému popisu situácie. Chcel by som zablahoželať petičníkovi a jeho týmu za to, že sem prišiel, vyvinul túto snahu a chcem povedať, že je vždy dobré mať petičníkov tu, vo výbore. Myslím si, že je to dôkaz toho, že ľudia dôverujú nášmu výboru. Očakávam správu Európskej komisie o stave práv ľudí s postihnutím v Európskej únii a očakávam to s mnohými obavami, pretože sú mnohí, mnohé obavy. Je to veľmi bolestivá situácia. A samozrejme, chceme vedieť, akým spôsobom sa dá vnímať krajina v tomto svetle. Musíme byť však otvorení. Bulharsko má v tomto zmysle veľké nedostatky, pretože neexistuje politická vôľa na zlepšenie tejto situácie. Samozrejme, existujú možnosti na zlepšenie situácie, budú určité legislatívne novelizácie. Avšak problém je, že ľudia nebojujú za svoje práva bol zorganizovaný protest, ktorý zorganizovali práve ľudia s postihnutím a obrátili sa na podpredsedu vlády. Takže všetky možnosti, ktoré môžu ovplyvniť zákonodarcov, musia byť využité. Občania sa musia mobilizovať a nielen v zmysle, ale aj v zmysle EPP. Takže vyzývame komisiu, aby bola maximálne agresíva v tomto dialogu s bulharskou vládou, pretože Bulharsko skutočne musí e, urobiť veľký krok vpred v tejto oblasti. Takže ešte raz chcem poďakovať petičníkovi. Chcel by som eh, povedať, že petícia by mala zostať otvorená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kuneva. Ďakujem pekne. Eh, tak ako to bolo opísané, myslíme si, že toto nebolo preháňané, ako, sa to, teda, ako táto situácia vyzerá v oblasti ľudských práv. Ide o deklaráciu OSN o ľudských právach. Ak sú nejaké porušenia a očividne k ním došlo, tak toto je posil, porušenie komunitárneho práva. Problémy ľudí s postihnutím v Bulharsku sú obrovské. A ako petičník sám povedal, tu hovoríme o deťoch, deťoch s postihnutím. Boli protesty v Sofii, okrem teda iných miest. Tento systém sa týka alebo je spôsobený infraštruktúrou, ktorá nie je vhodná. Neexistuje dostatok infraštruktúry. Je to tiež veľká chudoba v krajine v Bulharsku napríklad. Je niekedy aj minus 30 stupňov v zime a to môže trvať mesiace, takéto nízke teploty a Bulharsko je krajinou, ktorá kde ľudia hovoria, že ich domy nie sú dostatočne vykurované, nemôžu ich vykurovať 40 celkového obyvateľstva, ako to už bolo opísané. Nemôže dostatočne vykurovať svoje obydlia. Je na Samozrejme, musíme mať na pamäti predovšetkým pracovníkom, ktorých nedokážu zaplatiť Samozrejme, je nemožné uspokojiť týchto ľudí zo 100 eur. A samozrejme, e, rovnako z tohto platu nemožno uspokojiť ani požiadavky rodičov e, a respektíve opatrovníkov. Musíme mať na mysli napríklad spojené náklady e, s liekmi na starostlivosť. A tieto veci nie sú dobre zorganizované v Bulharsku. Takže petičník vyjadruje práve túto vôľu občanov. A tá posledná nádej sme my. A preto navrhujem, aby táto petícia ostala aj naďalej otvorená, kým nebudeme vedieť e, stanoviť e, oficiálnu návštevu v Bulharsku. No a nakoniec potrebujeme aj globálnu víziu tohto problému. Samozrejme, v Bulharsku existujú aj iné problémy, e, ktoré, s ktorými sa krajina potýka. Takže potrebujeme odpoveď Eh, našej vláde, eh, zvlášť eh, ministerstvu práce, o tom, aký bude čeliť problematike vylučovania ľudí s postihnutím. Pretože v Bulharsku existovali aj príklady veľmi dobrej praxe. Infraštruktúra stále existuje v minulosti existovali centrá, tak v regionálnych ako aj lokálnych centrách, centrá pre postihnutých. E, tie však zmizli. E, prečo ich vláda neudržiavala? Ďakujem veľmi pekne. E, chcela by som povedať, že už nemáme veľa času, tak prosím vás, aby ste skrátili svoje príspevky. Róza, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne petičníkom. Toto je téma, ktorá je e, prioritou výboru PETI. Takže keď máme petíciu podobného znenia e, z Bulharska alebo Rumunska, dávame si na ne obzvlášť pozor pretože práve postih- ľudia s postihnutím sú obzvlášť zraniteľní v spoločnosti. Majú problém získať vzdelanie, e, dôchodky a toto ide priamo proti princípom Európskej únie, ktorým jedným z nich je aj rovnosť príležitostí. Tu porušujeme v podstate všetky pravidlá. Ostatná správa Európskej komisie hovorila o tom, že ochrana ľudí s postihnutím nie je dostatočná, že je tu vysoké riziko chudoby. A práve na rane sú tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. Musím povedať, že mi veľkú starosť robia e, práve tie problémy, o ktorých hovorila Imakuláda a ktoré ste spomenuli aj vy dohovor OSN o ľuďoch s postihnutím. Je to najdôležitejšie, čo by sme v tomto zmysle mali dodržiavať. Takže je nesmierne dôležité, aby sme udržali túto petíciu otvorenú a musíme požiadať bulharskú vládu, aby nám dodala dodatočné informácie a potrebujeme aj výmenu informácií s Európskou komisiou výbor pre zamestnanosť musí byť takisto za, zaangažovaný, pretože oni sa takisto zaoberajú zamestnávaním ľudí s postihnutím. Takže toto je niečo, čo môže byť veľmi vážne. Neviem, či by sme mali časť, čas na misiu v Bulharsku, avšak nechceme toto utlmiť, tieto aktivity. Ďakujem, Rosa. Marias. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať petičníkovi za otázku. Toto už bola predmetom diskusie čo sa týka situácie v Rumunsku. A vieme, že tá situácia je hrozná. E, vieme, že tieto problémy sú početné aj v Bulharsku. Európska únia sa musí zaoberať touto otázkou. Preto tu musí byť takáto požiadavka a to až do chvíle, kedy budeme vedieť pomôcť týmto ľuďom s postihnutím. Avšak tá otázka sa netýka len týchto krajín, ale všetkých krajín. Je to paneurópska krajina, rovnako aj Grécka napríklad eh, na základe paktu, ktoré Grécko uzatvorilo s inštitúciami a ktoré zasiahli eh, eh, práve poberateľov dôchodkov, ktorí sú neraz vystavení hladu A samozrejme ma, musíme mať na pamäti aj možnosti mobility e, ľudí s postihnutým. Takže toto je závažná otázka pre celú Európu. A vzhľadom na to, že sa e, rozprávame o týchto témach komplexne, mali by dôjsť k zásahu vo všetkých členských krajinách, a to vrátane Grácka, kde je tá situácia mimoriadne zložitá hovorím zvlášť o dôchodkoch pre ľudí s telesným a zdravotným postihnutím a samozrejme aj nedostatočnosť tejto oblasti sociálneho štátu. Je to zároveň aj príležitosť, aby sme preverili práva e, osôb s postihnutím v celej Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za to, že ste e, na to poukázali. Pani Miranda, aha, tá práve odišla. Dobre, takže čo teraz urobíme je, že potom, ako bude táto petícia ukončená, e, slovo e, kolegyne, ale dám slovo ešte petičníkovi, pánovi Janevovi. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Petícia dostane otvorená i и sa, komisia da да bulgária i lično da Dúfam, že petícia teda ostane otvorená a dúfam, že výbor, respektíve zástupcovia EÚ navštívia e, Bulharsko a presvedčia sa o situácii v teréne. Pretože jedna vec je vidieť veci na papieri, no a druhá vec je pozrieť si veci na vlastné oči. Radi vás tam e, pripravi, e, privítame a poukazujeme vám, o čom hovoríme. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A Oceňujeme zo strany výboru vašu snahu, že ste cestovali, aby ste sa mohli so všetkými stretnúť. A môžem vás ubezpečiť, že nie len iba e, tí kolegovia, čo sú tu v miestnosti, sa zaujímajú o túto problematiku, pretože naše stretnutie je aj vysielané online. E, takže ďakujem veľmi Mm, pekne. Ja sa to pokúsim zhrnúť. Ako sme povedali, máme odpoveď e, zo stáleho zastúpenia, e, ktorá poukazuje na to, že národná stratégia pre ľudí s postihnutím už bola prijatá a v súčasnosti je predmetom implementácie. E, dúfajme, že aj toto dnešné stretnutie pozdvihne povedomie o tejto záležitosti. Samozrejme, my túto petíciu ponechávame otvorenú a samozrejme budeme informovať stále zastúpenie, že toto stretnutie sa uskutočnilo. A to, čo tu odznelo zo strany výboru a kolegov, sa vyslovíme za to, že táto stratégia musí byť absolútne urgentne implementovaná. Zašleme list, eh, ktorých budeme zhrňať dnešné podujatia. A tento výbor sa zasadzuje za mobilitu pre všetkých a zásady samostatného bývania a žitia pre všetkých. Takže ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám e, šťastnú cestu šťastnú cestu naspäť do vašich domovov a nezabudnite si kúpiť nejakú dobrú belgickú čokoládu. Dobre, teraz odozdám slovo kolegyni. Pues eh, seguimos. Gracias, Cecilia. Pasamos a la siguiente. Budeme teda pokračovať. Ďakujem eh, veľmi pekne, Cecília. Máme tu petíciu 0805, ktorá sa týka nesúlade právnych predpisov. Dobre, teraz dáme slovo predkladateľovi petície. Šanovná eh, pani przewodnicząca, šanovní členkovia. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za slova. Moje meno je Silvia Štutkovská a zastupujem mimovládnu organizáciu eh, All Beings Lab, a my sme konzultačným eh, orgánom a poradným orgánom už 30 rokov. Predpokladáme, že tie fakty, na ktoré poukazujeme v petícii, ktorú podpísalo 7 mimovládnych organizácií, sa eh, týka neustáleho porušovania európskej legislatívy a požiadaviek zo strany eh, polského lesného hospodárstva, ktoré umožňuje ničenie chránených druhov a chránených biotopov, eh, ktoré nie sú v súlade so smernicou o biotopoch vtákov a biotopoch živočíchov, eh, pretože lesy sú v majetku štátu a tie pokrývajú približne jednu tretinu všetkých lesov. Tieto lesy by sa zároveň mali strati, stať národnými parkami. E, lesmi, ktoré chránia druhy, ktoré v nich žijú. E, ročné zisky sú e, vo výške 9 miliard eur. Štátne lesy takisto dostávajú 150 miliónov. Takže z našeho pohľadu poľský zákon není v súlade s článkom 12 až 14 e, smernice o biotopoch a článkoch 5 a 9 smernice o vtáčich populáciách. A samozrejme naša štúdia potvrdzuje tieto porušenia. Tak ako sme hovorili v našom našej polskej eh, legislatíve. My nemáme možnosť, akým spôsobom sa odvolať proti metódam eh, výrubu. Dobrým príkladom je eh, výrub v Bialoviežackom lese. V roku 2017 samotné štátne lesy vyrúbali 200 tisíc kubíkov dreva a toto boli prírodné lesy, ktoré neboli zasadené človekom. Eh, dokonca ani polský ombudsman nemohol napadnúť toto rozhodnutie o výrobe. A bol to až súdny dvor, ktorý zastavil tento výrob. Máme tu aj príklad iných podobných prípadoch eh, výrubu, napríklad v horách Bieščady, kde lesnícky okres prijal rozhodnutie o veľmi agresívnom výrube a to aj napriek negatívnemu názoru spoločnosti a aj agentúry na ochranu životného prostredia. Rozhodnutie lesníkov o výrube sú častokrát motivované politicky. Takže naozaj musíme zmeniť náš zákon, tak v mojom mene, ako aj v mene mimovládnych organizácií, ako aj e, polskej spoločnosti, chceli by sme, aby ste akceptovali túto petíciu a aby sme aproximovali naše polské zákony e, a zosúladili ich s európskou legislatívou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo komisia. Nie som si istý, ako celkom mám správne vysloviť vaše meno, takže vám dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Iba krátka aktualizácia ohľadom dvoch petícií, o ktorých hovoríme v tomto bode. Čo sa týka prvej petície vo vzťahu e, k obvineniam, e, ktoré predložil predkladateľ petície, ktoré sa týkajú konania o porušení v júli tohto roku. A práve táto, tento proces má dva aspekty. Jeden z nich je vylúženie agentúry lesných hospodárstva spôsobnosti zákona o životnom prostredí a e, druhou sťažnosťou je prístup k spravodlivosti zo strany mimovládnych organizácií. Takže čo sa týka prvého aspektu, polské orgány nám odpovedali a oni e, bránili svoj súčasný systém, ale zároveň e, povedali a deklarovali ochotu novelizovať polské zákony tak, aby sa vysporiadali s nedostatkami. Mali sme stretnutie s polskými orgánmi minulý týždeň a táto záležitosť bola ďalej predmetom diskusie. Nebolo nám úplne jasné, akým spôsobom eh, bude fungovať eh, táto zamýšľaná novelizácia, ako sa vysporiada s problémami. Avšak polské orgány nám prislúbili, že sa na nás obratia opäť v decembri s písomným vysvetlením, ako sa vysporiadajú s nedostatkami. Čo sa týka prístupu k spravodlivosti, bohužiaľ polské orgány nechcú a ani nezamýšľajú vysporiadať sa s týmto nedostatkom bránia už zavedený existujúci systém a nemôžem povedať, aké bude rozhodnutie komisie s ohľadom na ďalšie konanie ohľadom porušenia pravidiel, ale môžeme iba potvrdiť, že otázky prístupu spravodlivosťu sú prioritou pre komisiu. Čo sa týka druhej petície, ktorá sa týka eh, bielovežského pralesa, ako predrečnička už spomínala, bol rozsudok súdu a súdny dvor rozhodol o tom, že praktiky polských orgánov porušovali európske právo. Po eh, rozsudku sme kontaktovali polské orgány. Ako sa rozhodli implementovať rozsudok, polské orgány odpovedali, že zrušili jedno z rozhodnutí, ktoré bolo nekompatibilné s európskym právom a takisto eh, povedali, že jediný výrub, ktorý sa realizuje súčasne v pralese, je kvôli bezpečnostným dôvodom. Takisto nás informovali, že plánujú prijať nové prílohy k lesom, ktoré obklopujú bielovežský prales a ktoré majú byť chránené pred budúcim výrubom. A rovnako aj ďalšie opatrenia, ako je opätovné zalesnenie. Toto bolo predmetom diskusie s polskými orgánmi a komisia zdôrazňovala, že všetky tieto opatrenia musia byť v súlade s rozsudkom súdu, musia byť v súlade eh, s hospodárskym plánom zóny respektíve oblasti a musia byť samozrejme v súlade s potrebnými smernicami. No a v tejto fáze vám môžem povedať, že komisia bude aj naďalej monitorovať implementáciu tohto rozsudku. Ďakujem veľmi pekne. de los miembros. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo poslanci, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám návrh na opodstatnenie tejto žiadosti chcem niečo vysvetliť. V prvom rade mimovládky v Polsku splnili e, svoje poslanie. Oni sú skutočnými whistleblowermi. Nikdy, nikdy by nikto sa nedozvedel o tom, čo sa deje v našich pralesoch. Bieloruský prales je úžasné miesto a preto je dôležité, aby verejnosť vedela, čo sa deje. A, a, ťažba začala pred rokom 2017 a v roku 2017 e, bol ten prípad postupený na Európsky dvor, e, súdny dvor v júli 2017. Súd e, vyniesol rozsudok na zastavenie ťažby. E, v januári 2000, no, to bolo predbežné rozhodnutie. V januári 2018 bol riadny rozsudok vynesený. Napriek tomu, že v roku 2017 súd povedal, že treba stavbu, e, ťažbu zaťa, zastaviť, je to len preto, že e, bolo bola tam skutočná hrozba pokuty, tak polská vláda zastavila ťažbu. Potom mm, bolo teda v januári 2018 to súdne rozhodnutie. No a výmena, došlo k výmene ministra. Nový minister odmietol eh, rešpektovať rozhodnutie súdu až do mája. Čiže ukazuje sa, že polská vláda nemá záujem o riešenie tejto témy urobia mnoho opatrení, ktoré sa budú iba zdať, že sú v súlade a mm, budú vyvolávať nejaký dojem, budú sa snažiť to naťahovať. Preto navrhujem následovné. V tej poznámke máte isté informácie od komisie. Komisia hovorí, že posudzujú. Posudzujú, či články 14c Eh, polského zákona o lesoch, či tie ustanovenia sú v súlade s, so smernicou EÚ. Okončila svoje posudzovanie. komisia teda povedala, že analýzujú interakciu medzi zákonom polským o ochrane prírody a nariadením eh, zo 16. decembra 2017. A tá je jasné teda, Ehm, bez pochyby ehm, je možné, ehm, a čo sa týka teda polských právnikov, mm, najmä po, teda je možný ten súlad so smernicou o vtákoch a habitatoch. Takže na základe týchto dvoch e, analýz e, už e, je teda, mali by byť pripravené, už uplynul čas od toho rozhodnutia. No a tieto analýzy na základe toho treba poslať poskytovať dve otázky. Poprvé, čo robí na to, aby predišla takejto situácii v budúcnosti? Aká, aký je momentálny stav? To je veľmi dôležité. Takže kam to celé smeruje? Ako o tom budú diskutovať s polským parlamentom? Môžu povedať, že fajn, pracujeme na tom, pracujeme, pracujeme a prichádzajú voľby. Ale skutočná otázka je, že e, kedy sa toho ujme polský parlament. A ďalšia otázka je, je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte niekto sa chce k tomuto vyjadriť? Nie. Slovo teda opäť dostane predkladateľ petície. Nech sa páči. Dámy a páni, ako povedala pani Pitera, situácia v Polsku nie je dobrá, čo sa týka uchovania prírody. Existujú organizácie, ktoré sú tam, monitorujú situáciu a vidíme každý deň, že e, správa lesov jednoducho nedodržiava osvedčenú prax a niekedy mm, ďaleko mm, nerešpektuje všetku osvedčenú prax, absolútne ignoruje. Tento prípad e, nepostúpil petičný výbor, iba obratili sme sa aj na Európsku komisiu a obratili sme sa na ďalšie organizácie, a preto dúfame, že teraz, e, v tomto veľmi náročnom momente v Polsku, naozaj dúfame, že európske inštitúcie nám pomôžu ochrániť naše životné prostredie. To je naša budúcnosť. Ďakujem pekne. je jasné, že mm, ešte zatiaľ nevieme, ako sa to celé uzavrie. A teda je dôležité mať prístup k súdnym e, konaniam. Uvidíme, aký bude výsledok. No, bolo tu jasné rozhodnutie z apríla. Polsko nedodržiava smernicu o habitate. komisia potom e, bude musieť monitorovať, či sa to rozhodnutie dodržiava. E, takže je to v súlade s tým, čo hovoril Julio. Necháme tú petíciu otvorenú, pošleme list orgánom, ako povedala pani Pitera, aby nám teda dali nejaké vysvetlenie, aby sa zistilo, že kedy sa urobia nejaké zmeny, úpravy, aby to bolo v súlade s rozsudkom. Aby sme v tom mali teda jasno. Trošku to súvisí eh, s Natúrou 2000 a s lokalitami udržateľnosti. Takže pani Peter nám predložila žiadosť, ktorú teda príjmeme, pošleme ten list, požiadame o odpovede polskú vládu, orgány a budeme komunikovať s komisiou eh, v týchto otvorených otázkach. Takže ďakujem veľmi pekne predkladateľom petície. El siguiente punto es eh, una opinión. Ďalší bod je stanovisko eh, Cecílie. Myslím, že už je na ceste. Eh, je to ukončenie sezónnej zmeny času. Cecília už je na ceste, takže chvíľočku. A, už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 Je dobré, že má má kto zastúpiť Rosa. Ďakujem veľmi pekne. No a poďme teda hovoriť o niečom úplne inom. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica. A vieme, o čom to je. To je letný alebo zimný čas, alebo oba, alebo nič. Takže sme vo výbore dostali viac než 135 petícií k zrušeniu striedania času a mnohé majú mnoho podpisov, takže naozaj veľmi veľa ľudí v členských štátoch majú veľký záujem o túto tému a vidíme, že občania naozaj, naozaj sú tým veľmi dotknutí. Dvakrát ročne musí každý jeden z tých 500 miliónov Európanov meniť čas. Ak e, máte hodinky, mm, tak sa to nedie automaticky na telefóne, automaticky. No a videli sme v petíciách hlavne to, že eh, tá úspora energie, ktorá bola dôvodom zavedenia systému, vlastne nenastala podľa očakávaní. A takisto je negatívny účinok na ľudské zdravie v dôsledku zmeny. A výskumníci tiež eh, teda videli, že účinok na ľudský biorytmus môže byť vážnejší, než si mysleli. Eh, jasný príklad teda je víťaz Nobelovej ceny za fyziológiu medicínu v roku 2017. Dostali to traja vedci za ich objavenie molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú cirkadiálny rytmus a teda vysvetľuje sa, vysvetľujú sa vnútorné biologické hodiny, ako to má vplyv na našu pohodu, No a preto Eh, podporujem návrh komisie, aby sa zrušilo striedanie času, ale obávam sa, že návrh komisie eh, môže ohroziť dobré fungovanie vnútorného trhu vzhľadom na to, že členské štáty si teraz môžu vybrať, či sa rozhodnú pre letný alebo zimný čas, teda zimný štandardný čas a to by mohlo vytvoriť istú mozaiku rôznych časových pásiem v rámci EÚ a vnútorného trhu, čo by bolo šialené. E, to by ste napríklad z bodu A do bodu B si museli viackrát meniť čas. Bolo by to veľmi nešikovné a cez hraničný obchod, doprava, všetko by bolo e, skomplikované a preto si myslím, že by sme mali dať odporúčanie, e, ktorý čas preferujeme. No a keďže mm, výbor pre petície je priamým mm, kanálom komunikačným pre občanov, e, navrhujem, aby sme si vypočuli vôľu občanov. No a takisto firiem, ktoré reagovali na verejnú konzultáciu a navrhujú letný čas ako nový štandardný čas. Svetlo je ďalší faktor, veľmi dôležitý pre nás všetkých. Mnohí ľudia, najmä v škandinávskych krajinách, odkiaľ Vierka ja, musia chodiť na svetelnú terapiu, te, uh, terapiu zvukom proti zimnej depresii. Ja naozaj nežartujem, je to pravda. Čiže predlženie svetla popoludní čo by bol prípad letného času, by mohol mať dlhodobý účinok na blaho európskych občanov. Dlhšie e, svetlo večer, kedy ľudia sú vonku, môžu sa ísť prejsť a tak ďalej. To je, to je prínosné pre dospelých aj pre deti. A skôr e, sedia vnútri za počítačom, najmä v zime, takže mali by možno ťažiť z toho dlhšieho svetla, e, aby sa mohli vonku hrať. Čiže keby bol letný čas ako štandardný čas EÚ, mohlo by to mať veľmi pozitívny účinok, takže dúfam, že so mnou budete súhlasiť a teším sa na to, že si vypočujem vaše názory. Chcem tiež povedať, že lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov 14. decembra o 3. a potom budeme o stanovisku hlasovať na schôzi vo februári. E, gestčným výborom je výbor TRAN a v marci by to malo ísť do pléna na 2. marcovom pléne. Naše stanovisko teda bude tiež dôležité v ich e, rokovaniach. Pán Marias. Το θέμα που συζητούμε ja tým alagí. Áno, som rád, že tu diskutujeme o zmene času. Pred pár rokmi e, sme sa tým zaoberali už plene v Štrasburgu a vtedy to bola len taká okrajová diskusia, veľmi málo kolegov tam bolo. Nebola to nejaká dôležitá diskusia a mnohí potom hovorili o tom, že ide najmä o úsporu energie ale to sa predsa nepotvrdilo. Pri štúdiách sa ukazuje, že je to záťaž tak e, zdravotná, ale spôsobuje to aj iné problémy. Takže 8.10.2018 sa diskutovalo o tom. Ja som teda navrhol návrh som predložil a niektorí kolegovia považovali ten návrh za zvláštny, pretože predsa zmena času súvisí aj s tým, ako ďaleko je štát od poludníku. Je rozdiel medzi západom a východom a ja som potom v Štrasburgu hovoril napríklad o Brazílii. Tam práve na juhu Brazílie sa mení čas a na severe sa nemení Čiže podľa geografickej e, situácie by tiež mohlo byť prijaté rozhodnutie, že aký časový plán sa má dodržiavať. Potom sa ešte diskutovalo s občanmi a Európska komisia potom e, sa rozhodla, že predloží tento návrh. E, bolo zobrané na vedomie, že e, by to narušilo vnútorný trh. Už dnes máme tri rôzne časové zóny. Londýn, Brusel a Ateny Takže už teraz máme tri časové pásma a z tohto dôvodu si myslím, že návrh, aby každá krajina si na základe svojej geografickej polohy e, vybrala čas, e, zachovala čas, zmenila čas alebo nie, to je najlepší návrh a dôsledky na vnútornom trhu budú iba minimálne to, že my meníme si čas, keď ideme z jednej krajiny do druhej. Ja keď idem z Aten do Ríma, tiež si musím posunúť hodinky. Takže myslím si, že asi by si každá krajina po roku 2019 mohla rozhodnúť, aký čas chce mať. To bude mať potom možno menší dôsledok na vnútorný trh, ale ide v prvom rade o zdravie ľudí, a o to, ako sa každý prispôsobí s touto novo, k tejto novej situácii. Áno, zdravie je kľúčové, to máte pravdu. No, e, čas nám e, vyprší, e, o 3 minúty skončí tlmočenie, môžeme potom pokračovať už iba po anglicky, ale Marlene, ešte vy a potom Rosa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som tieňovou spravodajkyňou k tejto správe a chcem poďakovať spravodajkyni. Myslím si, že odvedla vynikajúcu prácu na e, tejto správe o zrušení e, čas zmien času, aby bol teda letný čas ako štandardný čas zavedený. Ja si tiež myslím, že návrh stanoviska je správne zameraný, vyzvihuje význam tých petícií, ktoré sme dostali. Petície súhlasom ľudu No a verejné konzultácie o, letnom čase, respektíve úprave času, ukazujú, že preferencia občanov je jasne trvalý letný čas. Mm, ja podporujem tú, to, že by mala byť harmonizácia. Niecelkom súhlasím s pánom Mariasom e, v tom zmysle, že tri časové pásma, to nie je to isté, ako keby každý členský štát sa rozhodol sám, pretože tri časové pásmo môžeme zachovať, ale harmonizácia môže ostať, pretože predstavte si, že idete z Malty na Taliansko, zmeníte si čas, Taliansko do e, Rakúska, zmeníte si čas, potom zase do Nemecka zase iný čas, potom do Francúzska zase iný čas, takže to nemá zmysel. Harmonizácia je dôležitá. Zdravie je dôležité, bezpečnosť je dôležitá a kvalita času. To treba zohľadniť. A som ráda, že Cecilia, ktorá je zo Škandinávie, súhlasí s Maltou, ktorá je zo Stredomoria, takže sever a juh sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Ach, vy zjednočení, zjednočení sú silní. No, v tom prípade Španielska napríklad, ja som z ostrovov a letný čas pre nás dobre funguje je to dobré pre cestovný ruch, pre konkurencieschopnosť a dobre je to aj pre zdravie, ale je pravda, že niekde v Galícii, v Kantabrii je to ťažké, keď nevidia slnko do 10 ráno, takže ja by som uprednostnila letný čas, ale určite sú tam aj výnimky e, e, slnko jednoducho nebude na, pri rovnakom čase e, vychádzať a zapadať. Prioritou musí byť zdravie. Áno, všetci chceme viac svetla. Nielen na Baleároch. Mm, na severe Španielska to je ťažké, keď o 10. je tam ešte tma. No, budeme musieť hľadať konsenzus. Áno, to je výborné. Stredomorie podporuje vášnivo náš škandinávcov. Takže e, dúfam, že budeme mať aj menej pacientov na svetelnej terapii v budúcich zimách, ak sa to teda zmení. A dúfajme, že e, uvidíme aj viac e, detí, ktoré sa budú vonku hrať a budú si trošku viac vychutnávať to svetlo. Dobre. Jednotný výbor, toto bude naše stanovisko a takto toto pošleme do výboru TRAN. A pani predsednička ďakuje tlmočníkom. Máme ešte 30 sekúnd. A ďakujeme vám všetkým. Uvidíme sa po obede.